pani przewodnicząca! witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. wznawiam posiedzenie. srdečne vás e, vítam a otváram zasadnutie. Máme tu ďalšie zasadnutie. Vítam všetkých prítomných i pána komisára, zastupca Európskej komisie. Zápis z dnešného rokovania je už k dispozícii. Máte k tomu prosím nejaké pripomienky? Ak nie,